Buenos días a todas y todos. Bonjour tous. Dobré ráno všetkým. Pani ministerka Napolitano, je to pre nás česť a potešenie, že ste prišli. Vítajte u nás, vítajte v Európskom parlamente. Vítajte na mimoriadnom zasadnutí výboru LIBE, výboru, ktorý má na starosti občianske slobody, spravodlivosť a domáce záležitosti a zasadnutiu delegácie EU-US v Európskom parlamente, USA v Európskom parlamente. Tomuto stretnutiu predseda Elmer Brock, ktorý túto, toto spoločné zasadnutie bude moderovať a bude mu predsedať. Je to pre nás jedinečná príležitosť posunúť transatlantický dialog na vyššiu úroveň a aktívne podporiť participáciu Európskeho parlamentu viac ako kedykoľvek predtým. Novozvolený Európsky parlament čelí zmene, Lisabonská zmluva príde 1. decembra do platnosti, čo znamená, že tento parlament bude silnejší ako kedykoľvek predtým. Náš parlament sa rozbehne plnou rýchlosťou pri uplatňovaní parlamentnej diplomacie. Tento parlament bude rozhodný pri rokovaní o legislatívnych záležitostiach, o rozhodovaní o legislatívnych záležitostiach, ktoré až dovteraz sa nemohli úplne plno, plne rozvíjať, pretože boli podriadené medzi vládnej spolupráci v treťom pilieri čo sa týka základných práv, občianstva, externých hraníc, migrácie, azylovej politiky, spolupráci súdov, občianských aj trestných, bojovanie proti kriminálnej činnosti, pranie špinavých peňazí a takisto terorizmus. Všetky tieto hrozby sú reálne a sme pripravení spolupracovať vo všetkých týchto oblastiach a sme veľká situácia v Európskom parlamente otvára dvere administratíve pána prezidenta Obamu Spojených štátov amerických, ktorý je práve rok v úrade a sme radi, že môžeme spolupracovať s Ministerstvom vnútornej bezpečnosti USA, ktoré riadi pani e, štátna tajomnička ministerka pani Napolitáno, ktorá nás oboznámi so súčasným, súčasnou situáciou a o rokovaní delegácie, ktorá bola v Spojených štátoch. Boli sme tam pri príležitosti podpisu dôležitého balíčka dohôd, konkrétne to bola bilaterálna dohoda medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o vzájomnej pomoci v právnych veciach a bilaterálna dohoda o vydávaní osôb. Bola tam prítomná a bola prítomná aj v Madride na dôležitej medzinárodnej konferencii o ochrane dát, ktorá mala nastoliť novú rovnováhu medzi slobodou, súkromím a bezpečnosťou. Je to priorita pre nás všetkých tu v Európskom parlamente. Mnohé z týchto záležitostí boli predmetom rozpráv vo výbore LIBE. Máme tu aj špeciálny spis, ktorý, o ktorom sa diskutuje, PNR, a pani ministerka si je plne vedomá, že tento výbor je skutočne aktívny a že táto príležitosť je dôležitou udalosťou, pri, ktorej, pri ktorom sa zapojí do, aktívnom, do aktívneho dialogu. Som si istý, že tá hodina, ktorá pred nami leží, bude plodnou šancou, ktorá ukáže našu zaangažovanosť pri spolupráci a zapojenia sa do tohto aktívneho dialogu na základe vzájomnej dôvery, rešpektu a odhodlania a samozrejme vzájomnej reciprocity. Nech sa páči, pani Napolitáno, ste tu vítaná a máte slovo. Well, and, uh... Ďakujem pekne. Mm -hmm. Takisto vám ďakujem za príležitosť byť tu s vami počas tohto osobitného zvláštneho rokovania. Veľmi si ocenujem, že ste našli čas a takisto, že ste aj dobre načasovali túto schôdzu, aby sme mohli viesť dialog. My sme, my k tomuto vzťahu, tomuto vzťahu z, z administratívy pána Obamu takým, um, s takým pocitom, že vlastne zdieľame spoločné hodnoty, uh, ktoré predovšetkým zahrňajú súkromie a bezpečnosť a my sa tešíme na spoluprácu s vami, že dosiahneme spoločnú dohodu um, s celý, celou EÚ, tak aby sme si mohli vymeniať informácie. My vlastne k tomu pristupujeme s pocitom spoločnej spolupráce, respektíve um, že budeme spolupracovať v oblasti zločinu a terorizmu, pretože nemajú žiadne hranice tieto činnosti a je, ocitáme sa vlastne v prostredí ohrozenia a naďalej to takto bude, takže našou úlohou bude spolupracovať, aby sme minimalizovali riziko a by nedošlo k um, žiadnym škodám. My vlastne k tomuto pri, pristupujeme s pocitom vzájomného rešpektu a prichádzame e, sem do tejto miestnosti z rôznych pozadí, rôznych histórií, rôznych tradícií, rôznych právnych systémov a máme spoločné ciele. A ako sa nám podarí dosiahnuť alebo splniť tieto ciele, to vlastne otestuje naše schopnosti v najbližších e, dňoch, mesiacoch. Takže sa teším na dnešné rokovanie aj za príležitosť viesť s vami dialog a môžem zodpovedať niektoré otázky, ktoré sa budú týkať otázok, ktoré pred nami stoja. Takže ďakujem pekne, pán predseda, za to, že ste zorganizovali túto, túto schôzu, toto sedenie. So, right Dostávame sa teda rovno k veci. Nech sa páči, kto má záujem, položte otázky. Pán Karlo Koeda, prosím. Ďakujem, pán predseda. Za seba by som rád privítal pani ministerku Napolitáno. Je to pre nás skutočne potešenie aj privilegium stretnúť sa s vami a vypočujeme si, čo budeme čo nám poviete. Tento dialog je založený na reciprocite a chcel by som byť k vám úplne otvorený a úprimný. Naše očakávania od vašej administratívy v USA sú veľmi vysoké. Vaše vzť- naše vzťahy Európy a Spojených štátov možno práve e, nie sú, neboli tie najlepšie, keď bol pri moci pán prezident Bush. Diskutovali sme o prípade SWIFT, o PNR v Európskom parlamente, to sme zvládli. Takisto rozdelenie Európy na novú Európu a starú Európu. Možno si pamätáte to, čo povedal pán Ramsfeld tejto veci. Ďalej tu boli rozlišovania medzi európskymi krajinami. Niektoré potrebovali víza na vstup do USA, niektoré nie. A napokon nelegálne aktivity CIA, ktoré viedli k tomu, že sa zaviedol vyšetrovací výbor aj k veci Guantanamo, aj k podobným súvislostiam. Európsky parlament volali po zatvorení Guantanama a sme veľmi radi, že pán prezident Obama sa rozhodol týmto smerom a navrátil Spojené štáty k tomu, že sú istým morálnym porovnávacím štandardom. Teraz Amerika rešpektuje princípy právneho štátu. Nemôže sa nikdy porušiť zákon ani len v mene boja proti kriminalite. My všetci veríme v princípy právneho štátu, v úctu k ľudským právam, veríme v medzinárodný zákon, medzinárodné právo. Mám pre vás dve konkrétne otázky. Predovšetkým, prístup k dokumentom, teda všetka tá agenda okolo transparentnosti. V minulosti, kedy sme vyjednávali, teda Európska únia a Spojené štáty, kedy mali spoločné rokovania, Rada Európskej únie neumožnila parlamentu prístup k dokumentom. Odôvodnili to tým, že je to túžba amerických úradov. Je to voľba amerických úradov, že nebudeme mať prístup. Ja dúfam, že Obamová administratíva sa nebude správať takýmto spôsobom ako Bushová administratíva. Poprosím vás, neodopierajte nám prístup k oficiálnym dokumentom, ktoré sú predkladané rade. Čo sa týka podpisu dohôd vo Washingtone, vidím to ako krok vpred. Vážená pani ministerka, možno by ste mohli nám povedať, ako by sme vám mohli pomôcť posilniť vzťahy medzi Spojenými štátmi a Európou? Ako by sme mohli pracovať na praktickej implementácii týchto dohôd? Nie je prekvapujúce, že veľa poslancov sa chce zapojiť do diskusie. Poprosím vás, aby ste sa pridržali časového limitu. Dohodli sme sa, že dve minúty môže hovoriť jeden rečník. Pokúsime sa maximálne využiť čas. Nech sa páči, pán Arkimeda. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Chcel by som poďakovať pani ministerka Napolitáno za to, že ste súhlasili so stretnutím delegácie v Európskom parlamente a výboru v Európskom parlamente. Rád by som potvrdil to, čo povedal náš predseda v jeho úvode. Plne súhlasím s tým, ako sa vyjadril. Ak sa my pozeráme na východ a vy na západ, myslím si, že vidíme sa ako podobný a myslím si, že aj keď to je metafora, platí to a musíme nájsť spoločného menovateľa v tom, v čom si rozumieme na oboch stranách Atlantiku. Mám tu niekoľko otázok, ktoré by som chcel položiť a z ktorých máme isté obavy. Možno nespadajú do vašej pôsobnosti, ale napriek tomu by som ich rád položil. Ide o Doganovom zákone. Kongres Spojených štátov demokratickou väčšinou prijal 10 dolárový zákon. To znamená, že 10 dolárov musia zaplatiť všetky, všetci európsky návštevníci, ktorí prídu do pôdu Spojených štátov. E, máme prijať reciprocitu, pretože je 15 miliónov Američanov, ktoré navštívujú EÚ každý rok. Čo si myslíte o tom? O, takejto, o takomto opatrení. A teraz niečo pozitívnejšie, pani ministerka, niečo, čo sa týka imigrácie. Tradične ste krajinou, ktorej prúdia emigranti a víta emigrantov. Podobne to robí Európa. Ukázali ste záujem o komunitárnu legislatívu, možno by sme si mohli e, pohovoriť o tom, či založíme rámec pre spoluprácu a výmenu skúseností v takých záležitostiach, ako je e, riadenie prúdov, emigrantov, azylové zákony, integrácia alebo kontroly na hraniciach. A opäť môj priateľ Karlo spomenul stručne otázku víz. Prečo rokujete o vízach, prečo jednoducho nepríjmete európsku politiku, ktorá už je ustanovená. Prečo penalizujete niektoré štáty, napríklad Poľsko a Bulharsko, ktoré kde sú 17 až 20 žiadateľov odmietnutých. Ale napriek tomu ďakujem, že ste prišli a ďakujem za vašu trpezlivosť. Vážený pán predseda, pani ministerka, Myslím si, že máme niečo spoločné. Kedy si som bol v Británii ministerstvom pre emigráciu a môj syn, ktorý je veterinár a žije v Piorii pri Phoenixe, mi umožňuje, že občas sa môžem objaviť vo vašom krásnom štáte Arizona a už som tam niekoľkokrát aj bol. Chcel som sa vás spýtať na dve veci, ktoré sa týkajú primárne vašej zodpovednosti, vášho rámca pôsobnosti. Je to bezpečnosť občanov Spojených štátov amerických. Ale mne sa zdá, že je tu problém, ktorý sa týka všetkých nás, ktorí e, sa zaoberáme proti, bojom proti terorizmu. Je to priľahké pri nás, pre nás jednoducho povedať, že niektoré skupiny, náboženské skupiny možno majú problém a majú rovnakú pozíciu ako v Európe, aj v, ako v Amerike a všetci ich podozrievame kvôli správaniu istých extrémistov alebo radikálov. Je to prípad našej moslimskej populácie, ktorá vo svojej veľkej väčšine sú občanmi, ktorí sa riadia právom a zákonom, ale musia platiť cenu za to, že medzi sebou majú extrémnych džihadistických radikálov. Nechcem hovoriť len o moslimoch, je to celá otázka toho, ako si môžeme vymieňať informácie medzi Európou a Amerikou, ktoré nebudú negatívne voči veľkým sektorom našej spoločnosti. Ako e, budeme presnejšie cieliť v týchto vzťahoch, ktoré sú citlivej povahy? Ďakujem, pani Lapford. Much, uh, And, um... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa pripájam ku kolegom v e, tom, že veľmi sa teším z prítomnosti pani ministerky tu dnes a Takisto veľmi vysoko oceňujem transatlantické bezpečnostné vzťahy, ale by to mali byť vzťahy bezpečnosti a spravodlivosti a myslím si, že práve to je najväčšou obavou tohto parlamentu. Ja by som sa vás chcela spýtať, čo sa týka návštevy Spojených štátov a vieme, že to spadá pod vašu eh, pre túto tento systém z exit, to spadá pod vaše kompetencie. Neviem, že či tieto otázky súvisia aj s nákladmi nejako. Ak by ste sa teda nejakým spôsobom rozhodli, že nepôjdete týmto smerom alebo nepodporíte túto schému, možno by bolo dobré zdieľať vaše závery s Európskou úniou, pretože predpokladá sa, že Európska komisia bude predkladať návrh podobný systém e, e, vstupu a výstupu z EÚ a z EÚ a tak určite tieto diskusie budú obsahovať aj diskusie so Spojenými štátmi a budú z toho určité závery. Takže A po druhé, a táto otázka sa skôr týka otázky z e, justície, čiže alebo spravodlivosti, ja chápem, že musíme samozrejme uznať, že aká je kde legislatíva a vlastne súvisí s tým, alebo aká, leg, aká legislatíva teda umožňuje tento systém ex, exit, e, vstup, výstup. To znamená, že tam je systém, že neexistujú víza, ale e, bude zavedený tento systém vstup, výstup, entry, exit. A či to vlastne celé súvisí s tým, že stále sú ešte také, že stále také vysoké percento odmietnutých víz a či to nakoniec o tom všetko musí rozhodovať kongres predsedajúci. Ďakujem pekne. A teraz posledná nekolo otázok. Pani López. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pán predseda. Teším sa, že ste tu medzi nami, pani ministerka. A ja by som e, sa pripojila k tomu, čo povedal pán Kirkhope. Medzinárodný terorizmus ako, ako ja vlastne zmenil e, vlastne naše, naše normy alebo naše spôsoby, ako by sme mohli konať. Pretože v minulosti sa terorizmus považoval za niečo, čo spadá pod určitú krajinu a týka sa nejakých jednotlivcov, ale dnes e, od útoku na newyorské dvojičky sa táto situácia úplne zmenila. a Zmenilo sa, ako hlavne Spojené štáty reagujú na túto otázku a problém, ale nastáva, keď vlastne snažíte sa uplatňovať preventívne opatrenia, ako napríklad preventívny múr alebo niečo podobné. Preventívne opatrenia môžu zabezpečiť určité záruky, ale zároveň zase prinašajú určité hrozby a e, práve na to by sme sa mali zamerať. Lebo aj problémy, ja nehovorím iba o Swifte, e, táto otázka bola parlamente veľa prejednávaná, ale sú tu ďalšie otázky, ktoré súvisia s ochranou osobných údajov. tak ako to vidím ja, ak by boli jasné ciele, niekedy môžu byť aj, alebo keď nie sú jasné ciele, tak potom tie opatrenia nemusia byť eh, veľmi dobre nastavené a potom nie vlastne splnia svoj účel. A to, ako, čo bolo spomenuté, vlastne tá, tá, tá analýza E, niečo nastaviť presne na, podľa analýzy, tam by sa možno, že e, mohlo dosiahnuť určitá, mohla by sa dosiahnuť, dosiahnuť určitá vyššia efektívnosť. Napríklad v Španielsku sme už mali určité skúsenosti s bojom proti terorizmu a môžem vás uistiť, že dá sa bojovať proti terorizmu, pričom sa zároveň zabezpečujú záruky a ochranné opatrenia a môžu sa takisto pri, zabezpečiť aj ochranné práva, ale nemali by sa využívať vlastne určitým disproporčným spôsobom. Takže to sú vlastne naše obavy a radi by sme si e, zdieľali informácie aj v budúcnosti. Predseda, ďakujem pekne za otázky. Teraz by som rozdal slovo pani Napoletánu na prvú e, kolo odpovedí. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Takže ďakujem za tieto premyslené otázky. Takže vo svojom úvodnom slove som vlastne, že naznačila ten e, rámec, to znamená, že my zdieľame e, prostredie spoločného rešpektovania, vzájomného rešpektovania a spoločných hodnot a Um, myslím si, že samozrejme vieme, že sú tu medzi nami určité rozdiely a, a teším sa, že máme možnosť vlastne sa cez, cez ne dostať alebo pracovať na tom. No, s, existujú tu úradné dokumenty aj o transparentnosti transparentnosť je jedna z základných hodnôt Obamovej administratívy, eh, čo sa týka všetkých eh, úradných eh, dokumentov. Takže čo sa týka prístupu k úradným spisom, pre parlament to sa dá vyriešiť. a akým spôsobom budeme fungovať, aby sme tie princípy z minulého týždňa zimplementovali. Je to kľúčová otázka, pretože musíme už teraz prejsť od princípov a zásad k skutočným dohodám. A ja e, oceňujem vaše návrhy e, pre to, ako by sme mohli postupovať, ale môžem takisto povedať za Obamovú administratívu, my by sme chceli postupovať čo najrychlejšie tieto, diskus, tieto otázky boli prejednávané veľmi dobre za posledné roky a je tu veľmi dobré porozumenie alebo veľmi dobrá informácia na oboch stranách z hľadiska toho, čo chceme dosiahnuť. My e, sme sa pozreli na vaše e, odporúčania, akým spôsobom sa môžeme dopracovať od 16 princípov k skutočným národným medzinárodným dohodám. Čo sa týka toho 10-dolárového návrhu zákona či zákona, bolo to... Schválili to teda eh, tento návrh zákona schválili obe snemovne parlamentu. Predpokladám, že aj prezident to podpíše. Nož, eh, eh, na rozdiel od mnohých z vašich krajín, Spojené štáty vlastne nemajú spôsob, ako môžu podporovať nejakým spôsobom cestovný ruch a podobne. Čiže cieľom tohto cestovného ruchu a podpory tých turistov, ktorí chcú prísť do Spojených štátov. A Takže by to mali byť použité na cestovný ruch a na cestovne. Takže je to, je to vlastne aj určitý spôsob príjmu pre štátny rozpočet, ako financovať podporu cestovného ruchu. A môžem k tomuto vlastne či, povedať, že e, reci, ak, to, ak bude, dojde k reciprocite, tak jednoducho je to hodnota, ktorú budeme musieť rešpektovať. A čo sa týka imigrácie a pristahovalectva či vysťahovalectva. Teraz nebudem hovoriť len ako ministerka pre národnú bezpečnosť, ale ehm, keď som ešte bola guvernérkou Arizony a takisto e, som bola aj štátnou prokurátorkou v Arizone, aj som bola prokurátorkou za, za, na federálnej úrovni, takže mám veľmi dobré skúsenosti s všetkým, čo súvisí s migráciou a podobne, s rešpektovaním práve hraníc, hraničnej oblasti a myslím, že Mali by sme dať dokopy skupinu, ktorá by si vymieniala práve skúsenosti z tých osvedčených postupov. To by bolo asi vítané a bolo by to asi užitočné pre obe naše strany. A ak by ste niečo také navrhli, tak e, ja by som bola veľmi nadšená, keby som nielen sa toho mohla zúčastniť, ale akým spôsobom mohla tomuto prispieť svojimi skúsenostiami. A čo sa týka otázky profilingu, teraz sledovania osôb. Mm, hovorí sa tu teda o tom, aby sa niekto nesledoval proti e, z hľadiska náboženského vierovýznania a podobne. My máme zákony, ktoré zakazujú takéto, tak, takéto selektívne preskúmovanie osôb. napríklad e, vo vzťahu k výmene údajov o pasažieroch e, leteckých spoločností. E, a už máme taký systém, kde sa naozaj eliminuje riziko, že by sa títo, tieto osoby e, skrínovali detálnym spôsobom z hľadiska nejakého kritéria. Ale je to naozaj tak, aby tá osoba, ktorá by bola preskúmovaná, preskúmovaná naozaj bola nejakým spôsobom napojená na nejakú zločineckú organizáciu alebo teroristickú organizáciu. A nie sú teda dôležité len samotné údaje, ale aj spôsob, ako, aj technológie, ako sa tieto veci využívajú dnes. Vlastne aj tie technológie sú moderné, takže to tiež e, už je všetko dnes iné. Takisto je aj máme iný rôzny prístup e, k rôznym komunitám, osobitne také, ktoré napríklad e, sú určité časti spoločnosti, ktoré majú pocit, že sú viac ohrozené práve napríklad v súvislosti s džihádom a podobne. A my máme aj osobitné riaditeľstvo pre občianske slobody, ktoré úloha je e, nielen, aby sme teda um, skúmali osoby, ale aby sme aj naozaj vlastne sa obracali alebo pomáhali rôznym komunitám, ktoré žijú v Spojených štátoch. A čo sa týka teda toho komponentu exit pri návšteve um, Spojených štátov, teda sa opäť o tom diskutuje, je tam na stole rozhodnutie, ktoré je na mojom stole teda, a očakávame rozhodnutie v tejto otázke do konca roku. ako možno viete a možno, že neviete, legislatíva o zrušení víz súvisí s týmto programom Exit a A myslím si, že to je vec, kde budeme musieť eh, veľmi jasne komunikovať eh, podľa podľajších mesiacoch. A keďže vo vašej otázke ste spomenuli aj zrušenie víz, vy ste členovia parlamentu, takže snáď vám môžem povedať, že zrušenie víz je veľmi dôležité z hľadiska našich vzťahov medzi dvoma krajinami, ale Existuje dosť veľký podiel kongresmenov v americkom kongrese, ktorí vonkoncom neakceptujú otázku alebo ne, ne, neakceptujú teda zrušenie víz a pred, myslia si, že to spôsobilo veľké problémy v bezpečnosti Spojených štátov. Takže musíme byť naozaj veľmi, veľmi opatrní s takýmito vecami, pretože vždy sa dostane, sa dostane, existuje tu tá možnosť, že vlastne takýto program potom bude predstavovať vlastne veľmi veľkú legislatívnu výzvu. A ja to hovorím len preto, že ste parlamentári a, a e, chápete, čo to znamená, že treba byť opatrený. No, čo sa týka pani López a otázky e, disproporčných reakcií na terorizmus, alebo opatrení. Myslím, že to súvisí s našou zodpovednosťou dosiahnuť tú rovnováhu správnu. To znamená, že nesmie byť bezpečnosť za cenu ohrozenia slobody. A náš prezident Obama jasne vyjadril, keď mal svoj inauguračný prejav, keď vstupoval do svojho úradu, že nebudeme dosahovať bezpečnosť za cenu takú, že by sme ohrozili niektoré z hodnôt e, ktoré, na ktorých stoja Spojené štáty aj niektoré z e, krajín v Európe. Takže všetko si to vyžaduje objektívne vyhodnotenie. komunikáciu, ako napríklad je dnes, vyžaduje si to aj perspektívu a vyžaduje to schopnosť e, no, nášho najlepšieho úsudku, ako budeme postupovať pred. A takto vlastne to vidíme my v našom, na našom ministerstve Spojených štátov. Ďakujem a teraz pripomeniem znovu všetkým poslancom um, potrebu rešpektovať dvojminútový časový interval na príspevok a teraz prejdeme k druhému kolu otázok a pán spolupredseda Brok dostane slovo. Poprosím vás, aby ste boli ešte stručnejší ako dve minúty, pretože ešte máme 10 rečníkov na zozname a bolo by dobré, keby všetci kolegovia mali príležitosť prehovoriť a preto by som vás chcel požiadať, aby ste mali krátke otázky. Pani, He- pani Heniš Blasted má, je na rade. Ďakujem, vítajte v Európskom parlamente. Veľmi e, si ceníme vašu prítomnosť, budem naozaj veľmi stručná a vrátim sa k, k tomu 10-dolarovému zákonu. E, vaše pripomienky si veľmi cením a chápem, že súčasná administratíva má iné priority, ako je napríklad zdravotníctvo a podobne, ale ešte stále je zvláštne pre nás podporovať e, cestovný ruch a teda vítajte v USA a hneď zaplatte. To je zvláštne. Ehm, myslela by som si, že americká administratíva by podporovala e, cestovný ruch iným spôsobom, že sa nebude obmedzovať na 10 dolárov, mm, pretože možno, že by tu bolo, nebude to len 10, možno to bude 15-20, je to trošku zvláštna situácia. A vrátim sa k otázke pani Redford, pokiaľ ide o zrušenie víz a tento program. Naozaj kľúčová bude jasná komunikácia je to skutočne e, v zákone prepojené na realizáciu tých prvkov, ktoré sa týkajú entry-exit a boli by sme radi, keby sme mali e, podrobnosti, ktoré sa týkajú posledného vývoja. No a potom ešte moja kolega Insfeld bude hovoriť o PNR, ale otázka, ktorú chcem ja zdôrazniť, mohli by sme e, si stanoviť dátum na na spoločnú revíziu. Čo najskôr teda máme tu Lisabonskú zmluvu, ktorá vstúpi do platnosti už čoskoro, nové funkcie z toho vyplývajúce pre túto inštitúciu a bolo by toto najmenej, čo by sme mohli urobiť, keby sme zabezpečili takýmto spôsobom spoločnú diskusiu. Ďakujem. Vítajte v Bruseli, vítajte v Európe. Sme veľmi šťastní, že ste tu. Musíme respektíve nesmieme zabúdať eh, na to, že od prezidenta Obamu sme počuli, že boj proti terorizmu je práve tak dôležitý ako obrana občianských slobôd. No a mm, na nešťastie keď hovoríme s vašimi kolegami hlavne v oblasti vnútornej bezpečnosti, ale aj tiež s niektorými demokratmi a členmi kongresu, tak niekedy Opatrenia, ktoré sa momentálne navrhujú, sú dokonca ešte prísnejšie ako tie, ktoré príjmala predošlá administratíva a predošlá vláda. A pre nás je toto protirečenie. My v Európskom parlamente nemôžeme takéto niečo akceptovať, potrebujeme objasnenie to sa týka zrušenia víz, tiež 10-dolarového e, pravidla, tiež e, rokovaniach o SWIFT. Musíme zdôrazňovať naše európske hodnoty, ochrana e, alebo Európsky zákon na ochranu údajov o leteckých pasažieroch, európske občianske slobody tiež treba brať do úvahy a implementovať v týchto dohodách z USA. A bol by som rád, keby ste mi mohli poskytnúť nejaké objasnenia. Pani ministerka, vítajte. Rád by som, rada by som sa spýtala, ako vy vidíte spôsob spolupráce európskych vlád s prezidentom Obamom v jeho snažení e, zavrieť Guantanamo a rada by som využila to, čo ste povedali o transparentnosti, že je to kľúčová hodnota pre administratívu prezidenta Obamu. Prečo tajné väzenia, ktoré, ku ktorým sa priznal, uh, Eh, predošlý prezident. Prečo neboli eh, zverejnené? Ide o tajné väzenia. Myslím, že toto je dôležité a tým, že by sa to zverejnilo, tým, že by sa v v tých problémoch výnimočného vydávania občanov, že by sa tá spolupráca medzi e, našimi vzájomnými vládami zlepšila. Je to kľúčové, nie je to len o ľudských právach, ale je to zásadné pre efektívnosť nášho spoločného boja proti terorizmu tým, že tým, že by sme nejakým spôsobom zabránili náboru nových teroristov a zabránili by sme e, ďalšiemu e, zvyšovaniu násilia. E, ďakujem za to, že ste prišli do Európskeho parlamentu. Je skutočne veľmi dôležité, že ste tu, zvlášť sú tu niektoré otázky v Európskej únie, kde máme vysoké očakávanie od administratívy prezidenta Obamu sú tu princípy slobody, právneho štátu. Je tu 11. september, keď e, bola pri moci Bušová administratíva. Vidíme, že tu je tu kultúra strachu, ktorá ovláda bezpečnostnú politiku. Prijali sa mnohé opatrenia a myslím si, že teraz je veľmi dôležité, aby sme mali nezávislé hodnotenie a aby Európska únia spolupracovala so Spojenými štátmi a zabezpečilo sa, že e, občianske slobody budú mať naďalej vysoký štandard. Je tu samozrejme ochrana údajov, ale mali by sme sa snažiť o vysoké štandardy a vrátiť sa tiež k absolútnemu princípu právneho štátu, dodržiavania zákonov a občianskych slobôd a ľudských práv. Mali by sme upustiť od eh, všeobecných eh, prevenčných eh, dozorných opatrení nad civilným obyvateľstvom. Musí to byť niečo hmatateľné, skutočná, skutočné hodnotenie a nemali to byť, by to byť disproporčné, neefektívne opatrenia. Toto je veľmi v súlade s našimi hodnotami, s našimi zásadnými, základnými hodnotami v ľudských právach. Ehm, máte plnú podporu samozrejme a v kongrese taktiež máte značnú podporu. Poprosím vás, aby ste boli stručnejší, hovorí pán predseda pán Tavares. Dobré ráno, pani ministerka, vítajte. Pred rokom som bol v Chicagu Ešte stále nemôžem zabudnúť na to, čo som tam videl. Bol som úžasnutý, že prezident Obama bol zvolený a teraz ešte pred predtým, ako demokrati vedeli, že bude e, kandidát, e, bol som v Chicagu pozrieť sa, čo sa deje a chcel som to povedať, pretože sedím v, na ľavej strane v Európskom parlamente a nám veľmi záleží na tom, čo sa deje v USA. Európania boli veľmi antiamerickí a teraz otvorenosť, priateľstvo, ktoré vidíme v USA a voči USA, to je výborná príležitosť. Ak môžeme na tom stavať, tak situácia sa značne zlepší. Mám ale niekoľko otázok. Najskôr Guantanamo. Neviem, či americká administratíva a vedúci predstavitelia na oboch kontinentoch vedeli, že zatvorenie Guantanama 22. januára povedie k obdivu, ktorý Európania cítia voči prezidentovi Obamovi moja krajina zohrala svoju úlohu, urobila maximum preto, aby sa Guantanamo zatvorilo a myslím, že 22. január je symbolickým dátumom a nemali by sme to premeškať. E, po druhé, predstaviteľ Európskeho alebo predstaviteľ Európskeho parlamentu cestoval do Mexika a ten e, e, let sa obrátil, pretože bol na čiernom zozname USA Prečo to tak bolo? Možno by ste nám mohli niečo povedať o tomto čiernom zozname pre zahraničných cestujúcich smerujúcich do USA a možno máte aj informácie o zložení týchto zoznamov. Ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som vás tiež privítať. Som prvou zástupkyňou nových členských eh, štátov ktorá teraz hovorí a rada by som hovorila o nerovnováhe medzi e, členskými krajinami, pokiaľ ide o bezvízový režim z USA. E, som e, z Lotyšska a teraz sa teším teda z tohto režimu, ale nemyslíte si, pani Napolitáno, že v budúcnosti USA a Európska únia vstúpia do spoločných dohôd o bezvízových e, e, režimoch, kde by sa Európska únia považovala za jeden celok, e, pokiaľ ide o partnerov takýchto dohôd. Áno, ďakujem, pán predseda. Tiež som veľmi rada, že tu vidím pani Napolitano, pán Čertov, váš predchodca tiež prišiel do Európskeho parlamentu, taktiež sme si to veľmi e, cenili. Som veľmi rada, že ste teraz tu a Všimli sme si pozitívny vývoj v novej administratíve, ale ešte stále sú tu určité obavy, e, ktoré boli vyjadrené čiastočne zo strany mojich kolegov. Najskôr by som sa chcela spýtať ohľadom dohody PNR. Určite viete o tom, aká je situácia. Lisabonská zmluva čoskoro vstúpi do platnosti a dohoda ešte nebola ratifikovaná. Uh, Možno, že budeme musieť znovu rokovať a rada by som poznala e, váš pocit ohľadom e, toho účelu. Veľa sa hovorí o boji proti terorizmu, ale údaje o leteckých pasažierov sa využívajú na široké účely, ktoré sú úplne e, bez spojitosti s bojom proti terorizmu. No a môj kolega Albert tiež e, spomenul otázku spoločného hodnotenia efektívnosť e, protiteroristických opatrení, pretože my urgentne potrebujeme informácie o výsledkoch boja proti terorizmu. Nezabúdajme, že v USA aj v Európskej únii skutočne, skutočným problémom bolo, prepačte, Pán predseda hovorí, aby boli rečníci struční čiže kratšie ako e, dve minúty, prosím pán predseda. Čiže problémom bolo, že pred 11. E, septembrom mm, nešlo ani tak o nedostatok údajov o občanov, ale nedostatočná spolupráca a výmena údajov medzi agentúrami a e, v Európe medzi jednotlivými krajinami. Čiže chcela by som vedieť, či sa to zlepšilo. A ešte na záver, E, Letné prázdniny som strávila v Spojených štátoch. Mala som sa tam veľmi dobre, hoci som tam musela nechať 10 dolárov a odtlačky všetkých desiatich prstov. Váš príspevok bol trošku dlhší. Môžeme takto pokračovať, hovoril pán, eh, hovorí pán predseda, ale musíme skončiť o 12. pretože eh, nemáme viacej času a možno pani ministerka nebude mať dosť času na odpoveď. Bolo by teda veľmi dobré, keby ste nepresahovali vyčlenený čas. Pani Sinclair. Vítajte, pani ministerka. Um, ja veľmi ocenujem, že aký silná je sloboda prejavu v Spojených štátoch. Um, ja si pamätám, ako hovoril ešte prezident Reagan, hovoril, že dôveruj, ale preveruj. A my máme veľmi veľkú dôveru vo vašu krajinu, že viete, ako sa robí um, bezpečnosť, ale v otázke z Lisabonskej zmluvy, ktorá vstúpi do platnosti 1. decembra, môžem dostať vaše uistenie, že jednotlivé krajiny, e, konkrétne Spojené kráľovstvo, budú uznávané aj ako krajiny, že nebudeme už považovaní len za e, občanov EÚ a nie, že keď príjme my k vám, budeme považovaní za Britov a nie za Európanov. A čo sa týka žiadosti o víza, v, v Londýne je veľmi zložitá, eh, zložitý postup, pretože sa je tam treba zložiť veľký poplatok, aby človek mohol dostať eh, vôbec vízum v Londýne. Eh, pán Norman Brock, pani Morway. Ďakujem pekne, pani ministerka. Rada by som mala konkrétnu odpoveď na otázku. Mohli by sme vytvoriť spoločný výbor na hodnotenie základných ľudských práv v USA aj v Európe v mene boja proti terorizmu. A aké je vaše posolstvo e, súčasným vládám. E, prečo sa to pýtam? Napríklad v mojej krajine mám ešte minútu a pol, hovorí rečníčka. Je 16 politických e, väzňov, patria do politickej opozície a sú uväznení už pol roka pretože sú obvinení z terorizmu. Existuje tu učebnicový prípad e, zneužitia a porušenia ľudských práv. Toto nemá nič spoločné s terorizmom, tento prípad. A sú to e, ľudia, ktorí bojujú proti všetkej možnej nespravodlivosti, ktorá sa deje v mojej krajine a vo svete, ale e, na neviny je tu hrubo porušená. Typická situácia je taká, že je tu 30-40 policajtov, e, ktorá vojde do ich domov, prezrie ich bez nejakých procedurálnych zárok, bez nejakých svedkov, nemajú žiadne práva. Rada by som vás informovala, že americkí občania prostredníctvom tejto príležitosti by mali vytvoriť tlak na vládu, aby sa zabezpečilo to, že postkomunistické európske vlády nebudú ukazovať prstom na USA a nepovedia, oni to môžu urobiť, tak prečo by sme to e, nemôžeme to urobiť my, ne... aby sme dosiahli naše politické ciele. Americkí občania boli kedysi veľmi hrdí na svoju krajinu, ktorá bola slobodná a e, cenila si ľudské práva. Oni by mali teraz vytvoriť tlak na takéto ožitie e, takýchto pra- praktík. Pán El Karavi. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Vítajte v Európskom parlamente. Pani Napolitáno, som z výboru pre dopravu. Mám tu niekoľko otázok, ktoré sa týkajú prepravy a dopravy. Predovšetkým pokúšame sa presunúť k systému bezpečnosti, keď e, pasažieri v leteckej preprave budú kontrolovaní na letiskách iba raz, a to vtedy, keď prídu na letisko, tranzitné letisko, a nebudú musieť podstúpiť následné kontroly? To by vyžadovalo mnoho dohôd medzi USA a Európou, ak by sme sa rozhodli prijať spoločnú stratégiu pre bezpečnosť na letiskách a spoločný prístup, spoločný harmonogram. Pri týchto dohodách a veci ako sú tekutiny na palubách lietadiel a podobne. Chceli by ste takýto spoločný cieľ a chceli by ste takúto bezpečnosť, kedy je pasažier kontrolovaný iba raz? Máte k tomu priaznivý postoj. Druhá vec je náklad, nákladné lietadlá. Vieme, že existuje zákon, ktorý zabezpečuje, že všetok náklad, ktorý príde do amerických prístavov, musí byť na 100% prezretý skontrolovaný a je to takmer nemožné v praxi zrealizovať a v podstate to nemá veľký účinok, je to zbytočné opatrenie. A čo si vy osobne myslíte o tomto opatrení? Treba tu zaviesť väčšiu pružnosť v obchodovaní medzi USA a Európou, pretože je ohrozená potom, keď neexistuje táto pružnosť, je ohrozenie, je obchodovanie ohrozené medzi USA a Európou, čo sa týka prepravovania nákladov nákladnej prepravy. Bohužiaľ, tí, ktorí nie ste na zozname, nemôžete si položiť otázku a slovo má pani ministerka. Je mi naozaj veľmi ľúto. Nevidel som vás predtým. Prejdime si zoznam otázok, urobím maximum preto, aby som zosumarizovala odpovede na všetky vaše výborné otázky ktoré ste vzniesli e, v tomto druhom kole otázok nášho spoločného zasadnutia. Čo sa týka vzťahov medzi programom Exit a zrušením víz, vyjadríme sa k tomuto čo najskôr. Rozumiem, že z toho vyplývajú isté záležitosti týkajúce sa vzťahov s Európskou úniou. Čo sa týka spoločnej revízie PNR, myslím si, že už je dokonca naplánovaná. Minulý rok sme urobili jednu revíziu a z nejakých dôvodov napokon bola zrušená táto naplánovaná revízia v, ktorá sa mala konať v USA, ale vítam takúto iniciatívu. Rada by som videla zrevidované PRA. A možno, keby sme sa dohodli na datume, bolo by to skutočne nápomocné a vyjasnilo by to mnoho vecí, ktoré sú doteraz eh, nejasné v oblasti PNR, pretože keď sa začne aplikovať e, v praxi, možno mnohé obavy sa rozplynú. Naozaj budeme radi, keby sme si znova naplánovali dátum na revíziu. Teraz otázka k, na odpoveď dám pánovi. Has changed Uh, Strasus, či sa pozícia administratívy pána Obamu zmenila voči administratíve pána Busha. Musím vám povedať, že pán prezident Obama sa veľmi jasne vyjadril, že chce byť aktívnym partnerom v spoločenstve národov. Vyjadril sa, že rozumie globálnym vzťahom, ktoré určujú dnešný svet. Ale toto sú všetko princípy. Musíme však pracovať na konkrétnych záležitostiach spolu. Niektoré tieto konkrétne veci sú jednoduché, stačí stanoviť dátum, kedy si ich prerokujeme. Iné nie sú také jednoduché a treba na nich pracovať viac. Chcela by som zdôrazniť e, dôležitosť programu SWIFT, pretože to nám môže pomôcť odhaliť isté financovanie terorizmu je to dôležité, aby sme pokračovali aj v tomto smere v zvyšovaní medzinárodnej bezpečnosti, pretože je to pre nás všetkých. K zatvoreniu Guantanama, Guantanama prezident vydal vyhlásenie a dokument, že bude zatvorené. Verím, že keď vypracujeme opatrenia pre jednotlivcov, naozaj sa to tak uskutoční. A čo sa týka náboru nových e, teroristov, k tomu sa neviem vyjadriť, ale keď väzni z Guantanama prejdú do iných väzníc, a to závisí od európskych krajín a od individuálnych prípadov, uvidíme, ako ďalej budú pokračovať rokovania v tých prípadoch, kedy ešte neboli väzni umiestnení v iných väzeniach. Sú to väzni, ktorí musia predstúpiť pred súd v Amerike. Pán Olbrecht sa spýtal veľmi zaujímavú otázku. Či občianské slobody e, nie sú ohrozené? Nemyslím si, že keď e, ide o našu spoluprácu v oblasti efektívnej bezpečnosti, bezpečnosti, ktorá odpovedá na rizika, ktorá je náležitá a zároveň rešpektuje občianské práva jednotlivca. Vtedy je to v poriadku. A je to niečo, čo je v Spojených štátoch veľmi dôležité a viem, že aj pre všetkých vás je takéto poňatie bezpečnosti dôležité. Niektorí z vás ste sa vyjadrili k neefektívnym opatreniam, či sú niektoré opatrenia určite nevyhnutné. Ja si myslím, že všetci z nás e, nastavujeme opatrenia nie preto, aby boli neefektívne, ale niekedy je ťažké odmerať e, negatívny výsledok. To je časť toho problému, s ktorým sa konfrontujeme. Nevieme, v akom rozsahu niektoré opatrenia fungujú a nefungujú. Napríklad opatrenia, ktoré sa týkajú pasažierov, ktorí nastúpia na palubu lietadla. Nevieme, či sa nám podarilo naozaj zabraniť niečomu, čo by sa bolo bývalo objavilo, keby striktné kontroly neexistovali na letiskách. Teraz k záležitosti lietadiel, ktoré e, li, lietali nad územiami, ktoré sme preskúmali, tieto záležitosti sme preskúmali aj my a myslím si, že sme im venovali náležitú pozornosť. Vrátim sa ešte k situácii so zrušeniami víz. Understand that we did over this last year have visa waiver for seven additional countries. Rokovali sme s niekoľkými ďalšími konkrétnymi krajinami v EÚ. V súčasnosti žiaľ nemôžeme brať Európsku úniu ako celok, musíme si zrušenie víz vyhodnotiť v každej jednotlivej krajine zvlášť. Čo sa týka dohody PNR a či znova treba otvoriť rokovania, pretože údaje o pasažieroch sa využívali na nevhodné účely. V tejto dohode údaje o pasažieroch, záznamy o pasažieroch sa dajú využiť len vtedy, keď ide o podozrenie z terorizmu alebo závažného medzinárodného zločinu. Iba v takýchto prípadoch sa používajú takéto dáta a nie v iných, ale Opäť, ako som už spomínala na začiatku, revízia PNR je niečo, čo by sme spoločne mali podstúpiť a my sme ochotní sa do toho pustiť. Teraz k otázke, ktorá, ktorú položila pani poslankyňa Sinclair, keď ste navštívili Spojené štáty či ide o to, že strácate svoju príslušnosť. Myslím si, že ku konkrétnemu štátu EÚ, myslím si, že tomu tak nie je, pretože víza, systém, systém víz je náročný na prácu, na čas a preto e, s ním má dočinenia naše ministerstvo zahraničných vecí. Ale samozrejme, že cestovať treba, aktívne sa ľudia presúvajú a to podporujeme. A tí, ktorí prídu do USA a majú nejaké osobné skúsenosti ako vy v Chicagu, pomôže nám to eliminovať nejaké teórie a mysteriózne teórie, ktoré možno sú, ľudia šíria o Spojených štátoch. Ale všetko budeme komunikovať e, ministerstvu zahraničných vecí. Čo sa týka bezpečnosti, v ktorej leteckí pasažieri budú kontrolovaní iba raz pri svojich e, cestách, aj pri prestupoch, myslím si, že to je veľmi zaujímavá myšlienka. práve teraz je to skôr len ambíciou, než niečím, čo by sa dalo reálne dosiahnuť, ale je to zaujímavý nápad. Určite by uľahčil presun osôb cestovanie a tam by bola naozaj nastavená tá správna rovnováha. Myslím si, že si to poznamenám a budem o tom ďalej rozmýšľať. Čo sa týka kontroly nákladov, tovarov, ktoré sa prepravia do USA a na 100% sa skontrolujú. Súhlasím s vami, že naozaj tam nie je žiadna pridaná hodnota, je to nákladné opatrenie a myslím si, že aj v kongrese sa o tom diskutuje a konfrontujú ma e, kongresmani kvôli tejto záležitosti. Budeme ju prehodnocovať a myslím si, že všetci by sme pri bezpečnostných opatreniach sa mali zamerať na rizika, na minimalizovanie rizik v praxi. Nežijeme v slonovinovej veži ani v sklenej bubline, ktorú by sme mohli vytvoriť a bola by úplne bez rizika. Skôr musíme sa snažiť o správnu proporčnú rovnováhu medzi rozličnými opatreniami. O mnohých sme hovorili takých opatreniach dnes, ktoré sa snažia nastoliť takúto rovnováhu. A medzi ne patrí aj screening e, tovaru a nákladov. Veľmi pekne ďakujeme, pani ministerka, za odpovede na otázky. Prišli ste do Európskeho parlamentu v čase, ktorý je pre nás veľmi dôležitý. Tento týždeň bola ratifikovaná Lisabonská zmluva, ktorá vstúpi do platnosti 1. decembra. Znamená to rast kompetencií Európskej únie a konkrétne Európskeho parlamentu v záležitostiach, ktoré sú vnútroštátne, ktoré sú z oblasti práva, a Spojené štáty sú zvyčajne v popredí všetkých nových iniciatív. Sme veľmi radi, že vy ste tu medzi nami a že ste tiež svetkom takéhoto nového vývoja. Spomenuli ste, že vždy treba nastoliť rovnováhu medzi bezpečnosťou a osobnou slobodou. A možno aj keď máme rozličné názory na túto rovnováhu, medzi Amerikou a Európou sa tieto názory líšia, ale ako vidíte, aj v Európe sú odlišné názory. Myslím si, že musíme nastoliť tú správnu rovnováhu, ale zároveň zabezpečiť, že nepriatelia slobody nebudú využívať to, že príliš pritiahneme bezpečnostné skrutky a vlastne oni to budú môcť využiť. Pred niekoľkými rokmi som navštívil Guantanamo a viem, o čom hovorím. A verím, že treba sa na túto záležitosť pozrieť aj z ekonomického hľadiska. Ďakujem, že ste spomenuli kontrolu e, nákladov tovarov. To takisto treba nastoliť v správnej proporcii, v správnej rovnováhe, aby naozaj bezpečnosť neprevalcovala obchodovanie. Dôležité je povšimnúť si e, s ohľadom na Lisabonskú zmluvu, že Spojené štáty by mali vnímať Európsku úniu ako jeden celok, najmä čo sa týka víz. Musím povedať, že Obamová administratíva a e, najmä Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť USA zmenilo postoj v porovnaní s minulosti a niekedy máme pocit, že politika rozdeľ a panuj neviedla k tým najlepším výsledkom nikde na svete a neznamenala nič dobré pre nikoho na svete. Chcel by som poznamenať, že mnohé otázky, ktoré ste tu položili, sa netýkajú len problémom s americkou administratívou, skôr tu ide aj o rozličné názory v kongrese, odlišný názor kongresu. Uh, a preto transatlantický dialog a vzťah medzi rozličnými výbormi, ktoré rozvíjajú tento dialog medzi Európskym parlamentom a kongresom, je takisto dôležitý. Na tejto úrovni by sme mali mať rozpravu, ktorá by mohla mať veľký význam aj pre administratívu pri zbližovaní našich názorov. Bol tu zmienený názor, že zrušenie víza, ochrana dát by mohli byť témy na takúto rozpravu a s našimi priateľmi v kongrese, s ktorými sa stretneme v decembri, by sme mohli nájsť viac spôsobov, ako spravodajcovia výborov Európskeho parlamentu by sa mohli stretnúť s spravodajcami v kongrese, aby sme si vyhodnotili názory predtým, než sa príjme nejaká konkrétna legislatíva. Aby sme sa vyhli tomu, že záležitosti, ktoré majú ekonomický význam alebo vnútroštátny význam, finančná legislatíva, ktorú pretláča G20, bude harmonizovaná, aby sme v budúcnosti potom nedoplatili na prípadné rozpory v týchto legislatívach. Ďakujeme veľmi pekne za vašu návštevu, pani ministerka.